Dear colleagues. Vážení kolegovia, dámy a páni, teraz otváram naše zasadnutie k Sacharovej cene a teraz by som chcel osloviť aj našich cených laureátov pri príležitosti arabskej jary teda udielovať Sacharovovú cenu za slobodu myslenia odvážnym mužom a ženám, ktorí reprezentovali arabskú jar. Cenu udelujeme pani Asma Mahfúzovej z Egypta, pánovi Ahmadovi a Zanussimu z Libie. Pani Razan Zajtonovej z Sýrie. Pánu Alimu Farzatovi tiež zo Sýrie. A nedávno zosnulému Muhammadovi Albu Azizimu z Tuniska. milí priatelia. Ľudské práva sú univerzálne. Všetci si vážime ľudskú dôstojnosť, slobodu myslenia a vyjadrovania. Ako aj zodpovedné vládnutie. A všetci máme na to nárok. Tým, že udelujeme Sacharovú cenu týmto piatim aktivistom arabskej jary, Európsky parlament príjima správy všetkých tých, ktorí bojujú za dôstojnosť, základné slobody a za politické zmeny v arabskom svete. Keď sa pozrieme nazad na udalosti dnešného roka, to, čo sa začalo revolúciou v, v Tunisku, aby boli sme svetkami odstránenia diktatúry. A videli sme odvahu tuniského ľudu. A preto udelujeme Sacharovú cenu za rok 2011 aj Mohamedovi Bazizimu, už nedávno zosnulému. On vlastne sám sa zapálil po tom, čo úrady opakovane mu odopierali základné právo žiť dôstojne. Ako vieme, potom toto hnutie revolučné zachvátilo veľkú časť Severnej Afriky a ľudia začali požadovať, aby sa im dostalo v živote dôstojnosti a práva. V Sýrii, ako vieme, protesty sú potláčané strelbou, tankami, slzným plynom, mučením, väzením. Podľa najnovších správ počet e, mŕtvych presiahol počet 5000 vrátane 300 detí. Pripomíname si pána Boaziziho a všetkých tých, ktorí v boji za slobodu a dôstojný život prišli o život. A preto vyslovujem žiadosť, aby sme im venovali minútu ticha. Historické udalosti nám pripomínajú aj našu vlastnú zodpovednosť, teda aj podporu, teda potrebu podporovať rodiace sa demokratické spoločnosti. A preto medzi dnešnými laureátmi sú aj dve mladé dámy. Z Egypta pani Asma Mafusová a zo Sýrie Razan Zajtunová. Tieto predstavujú tú ozaj mladú generáciu a výhľad lepšej spoločnosti do budúcnosti. Oni vlastne predstavujú významnú úlohu, ktorú ženy zohrávajú v rámci arabskej jary a chceme oceniť ich angažovanosť a odvahu. Dúfam, že ich odvaha aj angažovanosť je tým dobrým znakom, že to, čo sa deje teraz v regióne bude viesť aj k posilneniu práv žien v danom regióne. Dnes máme tú čest medzi nami uvítať aj mladé, úžasné ženy, teda Asma Machfúzovú, ktorá zmobilizovala Egyptianov, aby vyšli na námestie Tahir. A ona sama je žiarivým príkladom a symbolom toho, ako môže jednotlivec inšpirovať ostatných svojim pevným presvedčením o ľudských právach aj napriek zastrašovaniu zo strany úradov. Pani Mahfuz, dovolím si pozvať vás k mikrofónu, aby ste nám predniesli prejav. Nech sa páči, máte slovo. Rada by som poďakovala pánovi predsedovi a ďakujem všetkým vám za to, že ste ma sem dnes pozvali a ďakujem aj za to, že ste mi udelili túto cenu. Je to veľká česť pre arabskú jar a revolúciu v Egypte. Tým vlastne sa otvárajú nové vzťahy medzi arabským svetom a Európou. A my tento nový rozmer, tento nový prístup potrebujeme. potom, tom, čo začala arabská jar a po tom, čo vlastne teraz svetová pozornosť sa sústreďuje na arabský svet, môžeme byť hrdí na arabský ľud, pretože on, ľudia v našom regióne si vážia ľudskú dôstojnosť a slobodu. A táto cena je ocenením hrdinov našej revolúcie. Je to cena, ktorá patrí všetkým mladým egyptianom všetkým tým, ktorí obetovali svoje životy. Tí, tým, ktorí boli ešte odvážnejší než ja, pretože obetovali svoj život za slobodu všetkých. Naša revolúcia viedla ku zvrhnutiu režimu. A mnohé európske krajiny, aj USA, podporovali predtým Mubarakov režim, ale potom nastala zmena a teraz máme aj nový režim. Terajší režim vlastne e, e, v súvisí s tým, že nám nevládne jeden muž, ale je tam skupina ľudí na čele štátu a vlastne presadzuje sa pacifistický prístup bez násilia. Chceme zabezpečiť, že nikto z predchádzajúceho režimu nebude mať už žiadnu podporu Mladí ľudia sú pripravení obetovať sa za ciele revolúcie a za to, aby sa u nás zrodila civilizovaná krajina, ktorá bude rešpektovať ľudské práva pre všetkých. Porušovanie ľudských práv alebo útok na ľudské práva si určite vyžiada veľmi razantné reakcie. A boli sme nakoniec toho svetkami. A je zrejme, že u nás dochádzalo k porušovaniu ľudských práv. Až to nakoniec viedlo k tomu, že arabský svet e, zaujal stanovisko, ktoré ho povedie k veľmi významnej pozícii vo svete. Chcem vyjadriť, aká som hrdá na všetkých martírov, arabskej revolúcie. Určite ich nezradíme a budeme pokračovať v tej úlohe, ktorú oni začali a budeme pokračovať v ich stopách a na ich ceste. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, madam, za váš povzbudzujúci prejav. Druhým mladým laureátom, teda laureátkou Sacharovej ceny je pani Razan Zajtónovej. Žiaľ, tá nie je prítomná, lebo sa musí skrývať, ale aj naďalej na svojom blogu odsudzuje násilie a porušovanie ľudských práv zo strany sírskych orgánov. Poslala nám ale všetkým veľmi dojímavú správu, v ktorej dúfa, že Sýria raz bude pluralistická a demokratická. Toto posolstvo sme vám dali k dispozícii všetkým, vážené kolegyne a kolegovia, dnes predpoludním. Máme tu aj ďalšieho laureáta, ktorý je prítomný, pán Ahmed Al-Senussi. Je jedným z tých odvážnych, ktorí sa rozhodli už dávno ísť cestou zvrhnutia diktátora a vlastne zaplatil za to vysokú cenu. Je na, v Líbii už najdlhšie súdeným väzňom za svoje presvedčenie. 31 rokov strátil, strávil vo väzení a momentálne vlastne už pracuje v e, riadiacej rade v Líbii a má na starosti aj otázky politických väzňov. Vieme, že vlastne aj to utrpenie, ktorým prešiel, prispieje k tomu, aby on svojou integritou a múdrosťou prispel ku demokratickému procesu vo svojej krajine. Náš ctený host, pán Hazanusi, prosím vás, ujmite sa slova. Nech sa páči. سيدي رئيس البرلمان الأوروبي أيها السيدات Pán predseda Európskeho parlamentu, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, vážení hostia. Dovolte mi začať tým, že by som vás chcel čo najsrdečnejšie pozdraviť a chcem vyjadriť úprimné poďakovanie za to, že ste ma zvolili ako za jedného z laureátov Sacharovej ceny. Táto cena má obrovský symbolický aj morálny obsah a hodnotu. Je to niečo, čo ľud Líbie vysoko oceňuje. Blahoželali mi doma ku udeleniu tejto ceny. Táto cena je aj ďalším povzbudením pri konsolidovaní tých hodnot, za ktoré bojujeme pri budovaní demokratického a na ústave založeného štátu. Verím, že naši občania budú mať možnosť zúčastniť sa slobodne slobodných volieb a zvoliť si svojich predstaviteľov po tom, čo sme zažili veľmi tvrdú diktatúru a mnoho sme obetovali. Aj ženy položili neraz svoje životy, videli svojich najbližších umierať v tom totalitnom režime v ktorom sme trpeli vyše 42 rokov. To bolo neustále porušovanie ľudských práv, ponižovanie. Boli to roky a roky diktátu, ktorý nakoniec viedol k tomu, že aj mladí ľudia sa rozhodli položiť svoj život. Vlastne títo nemali žiadne zbranie okrem presvedčenia a práve nakoniec to presvedčenie zvíťazilo. Aj s pomocou medzinárodného spoločenstva a s podporou vášho parlamentu. Chcel by som vyjadriť naše poďakovanie za tento váš postoj. Teraz musíme znova budovať svoju krajinu a chceme to robiť tolerantne. Že prejavíme toleranciu teda aj voči tým, ktorí páchali zločiny, ktorí e, mučili a zabíjali našich bratov, synov, ktorí ničili domy, ktorí porušovali ľudskú dôstojnosť. Isté ste takéto zábery videli e, v televízii. Videli ste, ako sa tam v Líbii páchali zločiny. Ešte raz chcem povedať, že sme veľmi vďační za jednoznačnú podporu vojenskú, diplomatickú, hospodárskú, ktorú ste nám poskytli. My sme vlastne nemali zbranie. A diktátor sa nás snažil práve svojou silou, vojenskou silou držať pod kontrolou. A samozrejme mal na svojej strane aj niektoré krajiny, ktoré ho podporovali z rôznych dôvodov, niekedy z ekonomických, niekedy z iných, ale všetky tie krajiny si nakoniec uvedomili, že ľud nakoniec zvíťazí, pretože ľud vždy prežije. A preto chceme poďakovať Európe za stanovisko, ktoré Európa prejavila a vážime si ho. Chcem ale povedať aj to, že naši európsky susedia, naši najbližší, boli prví, ktorí prišli nám na pomoc, nám, ľudskému, teda líbyskému ľudu. A vďaka tejto podpore sme sa dokázali zbaviť tohto totalitného režimu, ktorý bol u nás pri moci 42 rokov. Ja sám som bol tiež za Kadáfiho režimu dlho väznený. Strávil som vo vezení 31 rokov, vrátane 9 rokov na samotke. Bol som mučený, bola mi odopieraná zdravotná starostlivosť, ale nestrácal som nádej. Za celé tie roky som sa nezbavil svojej ľudskej dôstojnosti, Nedokázali ma ňu obrať. Samozrejme, že my nechceme byť popisovaní ako národ teroristov alebo ľudia, ktorí e, nemajú právo na život, na svoj život. Sme za to a dúfame, že teda Sacharová cena nám umožní napredovať a umožní aj iným štátom, ktoré ešte trpia pod režimami diktátorov. Uberať sa tou správnou demokratickou cestou. Prosím, podporte nás ešte na tejto ceste, aby sme dokázali svoje ciele naplniť. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť a vytrvalosť. Verím, že tie ciele aj vďaka vašej podpore dosiahneme. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Vážení kolegovia, Sacharovová cena sa udeluje za slobodu myslenia. A toto môže mať rôzne formy. Niekedy to môže byť aj malba. A tá sama povie viac než tisíc slov, ktoré sa vyslovia. A pán Ali Farza, je autorom takýchto obrazov a karikatúr. Jeho odvaha cestou tých kreziem a karikatúr, e, tiež mala veľký dopad v Sýrii. Jeho politické kresby a karikatúry tiež našli odozvu. Samozrejme, že v auguste to malo pre ňo aj veľmi negatívne dopady. Bezpečnostné sily ho veľmi kruto zbili, dokonca mu dolamali nohy. A tak nám poslal aspoň video posolstvo, keďže nemohol osobne prísť do Európskeho parlamentu. Takže vás poprosím, pozrime si teraz to jeho video, ktoré nám poslal. Ďakujem. مرحبا أيها الأصدقاء كنت بتمنى أكون معكم وأحضر هذا التكريم العظيم حصولي Rád by som vás pozdravil, milí priatelia. Bol by som rád, keby som dnes mohol byť s vami a osobne si prevziať túto prestížnu Sacharovú cenu za slobodu myslenia. Ale žiaľ, okolnosti mi v tom zabránili. Nemohol som vycestovať, aby som sa dnes s vami stretol, ale moja duša a moje srdce sú s vami. Chcel by som vyjadriť úprimné poďakovanie za to, že ste ma zvolili za jedného z laureátov tejto ceny. A hoci momentálne trpím a bol som svetkom tých hrozných udalostí v Sýrii, každou minútou, ktorá uplynie, vidíme nakoniec stále narastajúci počet obetí. Je to veľmi smutné a preto mi dovolte vyjadriť, že myslím veľmi intenzívne aj na tie obete a na tých demonstrantov, ktorí aj dnes v súčasných chvíľach demonstrujú. Oni nám hovoria, že sloboda je veľmi cenná. Je to niečo, čo nám dáva Boh a je to niečo, za čo je hodno bojovať. Ľudia bojujú, ľudia demonstrujú, sú na uliciach, neboja sa položiť život. Hovoril som s ľuďmi a sú si vedomi všetkých rizik, ktoré na seba berú tým, že idú demonstrovať do ulic. Vieme ale, aká je vysoká tá konečná cena, ale aká je pre nás dôležitá. A preto budeme pokračovať v demonstráciách. Teraz, za posledných 50 rokov, môj hlas nebolo počuť. Nebolo vlastne počuť hlas nikoho. Ale my predsa máme právo na život a na slobodu. A sme na, pripravení za to bojovať. Dovolte mi ešte raz poďakovať vám za udelenie tejto cennej, hodnotnej ceny. Ďakujem predstaviteľom Európskeho parlamentu a všetkým vám a slávnostne ešte raz chcem čo najúprimnejšie poďakovať za udelenie tejto ceny. handing over the Sakharov certificates. Takže ak dovolíte, teraz odozdáme certifikáty, ktorými sa potvrdí udelenie Sacharovej ceny.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 Týmto končíme slávnostné zasadnutie a okamžite začneme s hlasovaním, teda budeme pokračovať hlasovaním. Takže hlasovanie bude pokračovať okamžite.